vyjadrenie komisie o, štru- o synergiách medzi štruktúrnymi fondmi a, a programom Horizon 2020. A teraz by som chcel otvoriť, e, od, chcela otvoriť našu rozpravu tým, že by som e, vyzvala pána komisára Modasa, aby sa vyjadril. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci, rád by som na začiatku poďakoval za to, že ste ma prizvali sem na plenárne zasadnutie tohto parlamentu, aby som sa vyjadril k veľmi dôležitej otázke synergie medzi štruktúrálnymi fondami a programom Horizon 2020. Um, vy ste viete, že pani komisárka tu e, nemôže byť, tak ma požiadala, aby som hovoril za oboch nás. Takže synergie tie sa objavujú e, v tomto tejto snemovne ako predmet diskusie veľmi často. A Horizon 2020 je, je program inovácia výskumu, ktorý jasne a explicitne hovorí o, expl- o synergiách, ktoré by mali byť dosahované v rámci európskych štruktúrnych uh, fondov. No a tí, ktorí tieto fondy navrhovali, tak e, tí premenili z, zo synergii, e, premenili synergie z niečo, čo by bolo pekné mať v tých predchádzajúcich programoch na niečo, čo je absolútne nevyhnutné v tejto novej dobe tých inteligentných adaptabilných stratégií. Takže synergie sú momentálne na stole ako jedna z základných tém a ja asi nemusím pripomínať, prečo sú tieto synergie také, také dôležité, pretože čím viac synergií dokážeme dosiahnuť medzi štruktúrnymi fondmi na jednej strane a programom Horizon 2020 na druhej strane, tým väčšie väčší dopad môžeme očakávať tak na pracovné miesta, rast e, a financovanie a investície na všetkých úrovniach, či už na národnej, regionálnej alebo celoeurópskej úrovni. A nedávno naše odbory, no, teda útvary komisie, publikovali e, a zaslali e, členom výboru ITRE brožúru, ktorá bola nazvaná Európske fondy, spolupracujeme pre tvorbu pracovných miest a rast. Táto brožúra, táto informácia ukazuje, alebo ten, tento materiál e, ilustruje mnoho kon- konkrétnych prípadov toho, kde sme e, iniciatívy využili a kde synergie sa ukázali. Napríklad e, hovoríme o operačnom programe pre rumúnsku konkurencieschopnosť alebo investičný projekt v, no, v Severnom Porini Vestfalsku alebo španielské nanotechnologické laboratórie alebo uh, infraštruktúra v Českej republike, Maďarsku a Rumúnsku alebo program Bonus v Baltskom mori, alebo teda v oblasti Baltského mora. No a e, tu jasne ukazujeme, že tento program Synergie na Zemi ten dostal do vienka jeden úspešný nástroj a e, tento sme my nazvali pečať e, excelentnosti. Je to, je to pečať, ktorá je udelovaná projektom, ktoré sú predkladané do nástroja pre malé a stredne veľké podniky a v rámci programu Horizon 2020 projekty, ktoré prešli veľmi, veľmi tvrdým skúmaním, ale žiaľ nezískali financovanie, pretože na nezostali prostriedky. A tieto veľmi kvalitné projekty, ktoré dostanú túto pečať excelentnosti, môžu takýmto spôsobom získavať alternatívne financovanie, či už na národnej alebo regionálnej úrovni. A od rozbehnutia tejto iniciatívy v novembri roku 2015 boli všetky pôvodné očakávania prekročené. My Eh, teda moji, kolegyne, moji kolega, pani kolegyna Krecel a ja, sme podpísali viac ako 3200 takýchto takýto plakiet eh, excelentnosti, pečoti excelentnosti. A tie projekty prichádzajú z všetkých člen, členských štátov. A zároveň uh, máme pod palcom, ale teda rokujeme s viac ako 100 financujúcimi orgánmi, ktoré, ktoré vedia poskytnúť prostriedky. Uh, a e, spolu s výskumnými e, ústavmi a univerzitnou pôdou dokážu mobilizovať e, určité opatrenia na to, aby sa tieto, na, tieto návrhy na projekty, ktoré získali toto pečať excelentnosti, vedeli pretaviť do praxe. Takže my sme vlastne museli najprv vyriešiť určité nezhody medzi touto pečaťou excelentnosti a pravidlami štátnej pomoci. Tieto nedostatky by mali byť už vyriešené, takže už to nebude spôsobovať nejaké úzke miesta a spomalovať celý proces. Ale my chceme najmä pomôcť komunite na výmenu skúseností, ktorá, ako už názov napoveda, by mala slúžiť na výmenu osvedčených postup a praxe a mala by zároveň identifikovať možné prekážky a potreby tak, aby implementácia programu bežala hladko. Pečať excelentnosti, the seal of excellence, podľa môjho názoru je jedným z najväčších úspechov tohto roka. Je to skutočne úspech, ktorý ani nebol očakávaný a Otázka je, či sme urobili všetko, čo sme mohli, alebo či môžeme urobiť ešte niečo. Ja si myslím, že je pred nami ešte mnoho práce, pretože synergie, tie napríklad e, spočívajú v zjednodušovaní e, procesov. Toto je naozaj neustála práca. Budeme, musieť sa snažiť o zjednodušovanie aj v budúcnosti a robiť veci ináč a jednoduchšie. A keď sa teraz pozriem do budúcnosti, tak samozrejme očakávame, že zlepšíme a budeme naďalej rozširovať tie existujúce synergie napríklad rozšírenie tejto myšlienky, tej pečate excelentnosti na iné oblasti prost, e, programu Horizon 2020, ako napríklad e, oblasť e, náborná a tak ďalej. A tiež chceme rozvinúť alebo za, zapojiť naše JTI do tohto procesu využívania synergií a na základe vynikajúcej práce, ktoré už, ktorá už bola odvedená v rámci programu Clean Sky, kde je snaha maximalizovať dopad projektov prostredníctvom špecifických synergií lokálneho významu a tam úspech vidíme, tak si myslím, že môžeme vyhlásiť Clean Sky za model, ktorý budú môcť uplatňovať aj ostatné JTI. E Ale teraz by som chcel povedať eh, pár slov o niektorých veciach, na ktoré komisárka Krácel chcela eh, upozorniť eh, vás, poslankyňa a poslancov. A v prvom rade teda ide o, ide o inteligentnú špecializáciu stratégie. Tieto stratégie, tieto stratégie tie sa mali kombinovať nie od začiatku, tak aby iniciatívy mohli byť financované v rámci RDF, v rámci Orientu 2020, tak aby sme aktívne zapájali všetkých zainteresovaných, tak aby projekty, ktoré vstupujú do programu Horizon 2020 e, v rámci toho procesu riadenia mohli urobiť viac. A v konečnom dôsledku sme týmto chceli vlastne formovať výskum na e, inovačné stratégie tak, aby sa uplatnila myšlienka inteligentnej e, špecializácie. Komisia tu žiadala členské štáty a regióny pri vytváraní ich vlastných stratégií inteligentnej špecializácie osobitne e, na báze platformy pre inteligentnú e, špecializáciu v Sevie v, pra- v Španielsku. A cieľ, ciele sú vlastne tri. V prvom rade Eh, urýchliť eh, tvorbu stratégií inteligentnej špecializácie, ďalej uľahčiť eh, spoluprácu medzi regiónmi v Európe a po tretie vytvoriť tematické platformy pre špecializáciu. A zatiaľ máme takéto platformy tri. Jedna z nich sa týka inovácií v energetike, druhá hovorí, alebo teda druhá pojednáva o modernizácii priemysla, tretia sa zaoberá agropotravinárskym odvetvím. A tieto, odvetvím. A tieto platformy by do budúcnosti mali zabezpečiť e, efektívne využívanie existujúcich štruktúrnych fondov a e, využite aj ďalších zdrojov z, zo stratégie Horizontu 2020, ale tiež priťahnutie súkromného financovania e, do týchto oblastí. Tieto platformy, alebo teda prístupy na báze platformiem inteligentnej špecializácie sú veľmi dobrým príkladom, ktorý vyplynul z iniciatívy Vanguard, ktorá uľahčila spolupráci medzi 30, spoluprácu medzi 30 regionálnymi správami e, v oblasti inovácie e, na báze konkrétnych hodnotových reťazcov, e, kde došlo k spájaniu na jednej strane podnikov, na druhej strane výskumných inštitúcií. A my vytvárame tiež inteligentné partnerstva na, na úrovni Európskej únie pre inteligentné investovanie a snažíme sa podporiť tieto inteligentné platformy a e, v konečnom dôsledku chceme vybudovať akési schody k excelentnosti, ako parafrázu schodov do neba a radi by sme maximalizovali, maximalizovali potenciál synergie v členských štátoch, vrátane a prijatia určitých e, manažerských nástrojov stratégie Horizon 2020, pričom chceme podporiť e, proces výskumu a objavovania v podnikoch prieskumu, alebo teda výskumu a Eh, inovácie v, na, v nadnárodných projektoch, ktoré pokrývajú viacero uh, regiónov alebo štátov. A takýchto projektov sa rozbehlo už 11 a uh, počet týchto projektov sa bude rozširovať a tie projekty sa tiež budú rozširovať na, na viaceré členské štáty, aby tie synergie boli silnejšie. Takže ja vás tu zanechám s citátom Stevena Kovina, ktorý hovorí, že synergia je lepšia než môj spôsob alebo váš spôsob, je to náš spôsob. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, za pozornosť a teším sa na diskusiu k tejto téme. Ďakujem pekne, pán komisár. A predtým, ako dovzdám slovo pánovi Ellerovi, chcel aby som požiadať eh, kolegov Um, Zdá sa, že dnes e, už končíme asi o 20 minút po 11. Takže prosím vás, e, rešpektujte čas, nebudem akceptovať e, modré karty. Takže um, pán Jar, jedna minúta a pol. Vážna pani predsedajúca, vážna pán komisár, domnievam sa, že spoločné uznesenie ohľadom synergie medzi štruktúrnymi fondami a E, horizontom 2020 e, v oblasti inovácií. Tým vysielame dôležitý signál. Začíname diskusiu o ďalšom viacročnom finančnom rámci. V zásade je to odpoveď na otázku, čo robí, čo môže robiť Európa pre občana, pre inovácie a hospodársky rast. A pokiaľ ide o dnešnú diskusiu, e, o dôležité východisko a nie o technickú diskusiu o rozpočte E, inovácie majú obrovský význam pre spoločenský rozvoj, pre hospodárstvo, pre napredovanie Európy. Počas nasledujúcich rokov v oblasti i e, e, v ostatných rokoch sme znižili úlohu inovácií, sme mali iné ťažiska. A domnievam sa, že táto diskusia je dôležitá, aby sme pochopili, že máme určité problémy. E, mohli by sme hovoriť e, roky, rokúce o prerozdielovaní e, investičných prostriedkov, ale to nevyriešime, pokiaľ nebudeme sa menovať štrukturálnym problémom, pokiaľ nepremeníme štrukturálne fondy, aby skvelí výskumníci mali šancu dostať prostriedky. A preto plánovaná rada v Európe európskych inovácií eh, môžu mať eh, dôležitý význam. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pani Kabezon, jedna minúta. Gracias, señora presidenta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážený eh, pán komisár, dosiahnuť cieľ troch percent do roku 2020 je e, výdavkov na e, inovácie do roku 2020 je ekonomický cieľ. Ale otázka je, ako e, toto dosiahnuť a otázka stojí tak, že to spočíva v jednotna, na politikách jednotlivých členských štátoch. Vy ste hovorili o výmene dobrých osvedčených postupov a toto by mohla byť cesta, ale tiež by som sa chcela spýtať, akú pomoc chcete poskytovať členským štátom a ako vlastne e, zlepšiť uplatňovanie tých opatrení z, e, zo stratégie e, Horizon 2020 a tiež sa chcem spýtať na tú vašu inteligentnú stratégiu, alebo teda stratégiu inteligentných synergií v, v spolupráci, teda ako vytvoriť tú, ako prehlbiť tú spoluprácu medzi výskumnými centrami platenými z verejných prostriedkov a súkromných prostriedkov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pani Tomašič, jedna pol minúty. Ďakujem veľmi pekne. Skupina európskych konzervátorov podporuje synergiu medzi štrukturálnymi fondmi a horizontom 2020 s tým, aby sa vytvorila pridaná hodnota, aby sa maximalizovali vplyv investícií. Horizont 2020 je dôležitý program z hľadiska budúcnosti európskeho hospodárstva. Má ambíciu využívať inovácie, excelentné výsledky vedy a e, reagovať na nové e, výzvy a s tým, aby Európa bola odolná voči budúcim otrasom. Chcela by som využiť túto príležitosť a povedať, že som sklamaná, že eh, prostriedky sa ubrali z horizontu 2020 smerom k investičnému plánu pána Junckera a ten eh, neposkytol očakávané výsledky, domnievame sa že pokračovanie tohto postupu e, by bola na škodu e, výsledkov programu Horizon 2020, mohlo by e, výrazne ovplyvniť výsledky tohto programu. Európa musí mať jasné vo svojich prioritách dlhodobý program, ktorý bude podporovať excelentnosť vo vede i inovácie, by mal mať e, e, väčšiu prednosť e, v porovnaní s veľkolepými plánmi, ktoré nemajú pevný základ. Eh, podľa nás eh, kohezné fondy by sa nemali využívať na horizont 2020, pretože to by mohlo potenciálne ohroziť ďalšiu dôležitú politiku únie. Ďakujem veľmi pekne. Pán Wiltenborg, eh, dve minúty. Európa geld. Ďakujem veľmi pekne, vážená predsednička. Európa musí investovať do inovácií, pretože to vedie k ekonomickému rastu a tiež tvorbe pracovných miest. Ale fakt, že Európa zaostáva pred zbyt, pod, pre, za zbytkom sveta, to je vlastne tá pointa. Tam to ukazuje, že neinvestujeme toľko do tohto a vývoja, pretože každý podnik eh, by mal dostať, eh, alebo teda, pardon, každá, každé euro, ktoré investuje, by sa malo vrátiť mnohonásobne. A my sme eh, v minulom roku v prihovore o stave únie počuli, že sa ma, majú zvýšiť investície podnikov do, do výskuma vývoja a potom komisárka Keču, Keču uviedla myšlienku týchto, to, tejto pečate excelentnosti, ale žiaľ, podľa môjho názoru zostalo príliš e, na slovách, teda Juncker veľa sluboval, ale v praxi je e, veľmi málo tých e, prísľubov o, o dopadoch, o vplyvoch týchto investícií nesplnených a v praxi to rozpracovanie alebo teda uplatňovanie je veľmi komplikované. Čiže v prvom rade Horizon 2020 sa ťažko presadzuje do praxe eh, a skombinovať európsku eh, investičnú a výskumnú infraštruktúru do jedného celku, ambiciozného celku je veľmi ťažké. Ja by som chcel poprosiť Európsku komisiu, aby eh, navrhla konkrétne opatrenia a zjednodušené tieto opatrenia by nemali byť vymýšľané v Bruseli v úradoch, ale mali by byť formulované na zasadnutiach expertov a E, troška teda zo spodu, troška menej, troška viac zo spodu, troška menej z vrcha, čiže z vrchu. Čiže uh, synergia, uh, tak ako nehovoríme, uh, nie je automatická, ale tie prostriedky, ktoré máme, by sme mali využívať čo najefektívnejšie. Takže poprosím, aby sme teraz sa venovali tejto téme, aby sme uh, tie investície do inovácie a do výskumu uh, maximálne otočili. Thank you. For... Ďakujem pekne. Pán Omerže, jedna minúta. Merci. Ďakujem za slovo. Pán komisár, už dávno voláme po synergii medzi štrukturálnymi fondami a programom Horizon 2020 avšak musíme ustrážiť to, aby princípy kohézie boli zachránení a tie najmenej rozvinuté regióny taktiež eh, neboli obrané o výhody, ktoré poskytuje Fond Horizon 2020. No a musíme si položiť otázku, z akého dôvodu toľko e, malých organizátorov projektov, e, prečo tie ma- malo rozvinuté regióny majú taký veľký problém sa dostať k horizontu 2020. Sú to príliš, je to určite preto, že sú to obrovské, príliš veľké programy, a tiež sú veľmi komplexné, veľmi zložité. A ja si myslím, že najlepšia synergia by mala ísť ruka v ruke so zjednodušením. No a čakáme výstupy e, práce pracovnej skupiny, ktorú zostavila Európska komisia. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Margal, jedna pol minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. My, my vítame toto hľadanie synergií a súhlasíme s ním. Ja si myslím, že výsledky môžu byť len pozitívne. My e, v skutočnosti dnes sme mali, a to bolo vypočutie na výbore pre, e, pre e, rozpočet, kde sme hovorili o tom, že vlastne roz, že proste tie viaceré oblasti ekonomika a ostatné veci, že fungujú ako sila, ako, ako vertikálne usporiadané oblasti a tam je treba tie synergie hľadať e, na horizontálnej úrovni. E, politika súdržnosti tá veľmi často nefunguje kvôli tomu, že e, sa síce hľadá riešenie reálnych sociálnych problémov, ale uplatňujú, uplatňuje sa to riešenie v úplne inej oblasti a nemá to tie požadované presahy. Ďalej je tu otázka toho, ako sa napríklad financujú vlakové spojenia bez pasažierov alebo letiska bez letov. Toto sme tiež videli. Takisto vidíme, ako sa investuje do do e, rozširovania ďalničnej siete v, napríklad v Nemecku, naproti, napriek, napriek tomu, že hovoríme o, e, o multimodálnej doprave a presúvaní na železnicu. Každopádne, e, myšlienka ekonomickej konvergencie regiónov, tá, o tej sa hovorí už mnoho rokov a je za jedným z návrhov, ku ktorému som sa už dnes vyjadril, ale tu ide o to, ako politiku pretaviť do praxe. A my máme veľmi často ciele, ktorým nezodpovedajú zdroje a e, druhá vec je, že e, sa cez synergie snažíme hľadať zadné dvierka, kam chceme e, riešiť, kde chceme riešiť veci, ktoré by sa dali riešiť jednoducho inými nástrojmi, ktoré sú na to vhodnejšie. A my síce vidíme, v čom je ten úspech pečate excelentnosti, ale tu by sme sa mali zamerovať aj na iné veci. Ďakujem veľmi pekne. Pán Maragal, ale hovorili ste veľmi rýchlo. Ja si myslím, že tlmočníci mali problém. Poprosím vás, hovorí predsedajúca, že Eh, by ste všetci mohli hovoriť pomalšie, aby to tlmočne mohlo fungovať. Teraz dostane slovo pani Damato. Synergia. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, synergia medzi Horizontom 2020 a štrukturálnymi fondmi môže byť užitočná. Musíme mať však jasno v tom, ako to realizovať. Štrukturálne fondy sú určené na posilnenie potenciálu a naplňanie potrieb regiónov a a na tom sa zhodnú vnútroštátne štruktúry regióny. A Horizont 2020 by mal e, zabezpečiť excelentnosť na úrovni únie. A existujú rozdiely medzi e, štruktúrnymi fondmi a e, čiastkami, ktoré sa vyčlenujú pre jednotlivé regióny. A Horizont 2020 udeluje prostriedky na základe konkurenčných kritérií. A synergie eh, sú logické, keď chceme eh, lepšie využiť zatiaľ nevyužité zdroje. V konečnom eh, prípade to sa nebude financovať na základe horizontu 2020. Musíme konštatovať, že neúprimnosť Európskej únie nás nutí investovať do výskumu a vývoja Ehm, máme 2 miliardy, e, e, ktoré sa ubrali horizontu 2020 e, a išli na program pana Junkera, ktorého účinnosť je pochybná. Je to riskantné smerovanie. Tento rozdiel sa prehlbuje najmä v tých regiónoch, ktoré sú najviac najmenej vyspelé. A preto ľudia sa obracajú proti Európskej únii a ehm, odradzuje to od Európskej únie. Pán, pán minister, minúta pol. Pani komisár, pani, pán komisár, pani predsedajúca, ďakujem za pekné príklady, ktoré ste uviedli, ale dá sa to, aj, dá sa to urobiť aj lepšie. Tie synergie medzi Horizontom 2020 a ostatnými fondmi a nástrojmi môžu byť ešte lepšie, pretože 90 e, investícií v Horizonte 2020 tie e, sa investujú v starých členských štátoch, 80 európskych štruktúrnych a investičných fondov ide do nových členských štátov. To sú dve absolútne odlišné fondové skupiny, ale zdá sa, že proste slúžia dvom úplne odlišným svetom a e, to nie je dobré. A E, teraz by to znamenalo, že by sme vzali slabým regiónom a e, tej novej Európe, to by znamenalo, že to bude celé stagnovať. Jednoducho, my potrebujeme Európu, ktorá bude e, rásť, aby sme podporili územnú súdržnosť. A Brexit, ten len ukázal, že sú dve, dva svety. Jednoducho, mesta, ktoré rastú, Londýn, a potom sú tu nejaké proste staré priemyselné oblasti, ktoré upadajú. A toto je, toto je obraz aj, aj e, e, európskej inovácie. Takže my napríklad v otázke e, inovačného dizajnu potrebujeme zaviesť systém, ktorý posilní v celom reťazci tú inováciu vo všetkých podnikoch a my sme v regionálnych fondoch vyhradili 60 miliard na inteligentné inovácie, alebo ako to nazvate. A dnes Robert Madelins hovoril o inovačnom pakte, o novom spôsobe spolupráce a e, naše uznesenie e, spolu s vašimi myšlienkami e, a spolu s Európskou inovačnou radou, myslím, prichádzajú práve včas. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, vážené kolegovia. Musím vám pripomenúť, že som vylúčil dnes postup podľa modrej karty, pretože máme časový stres. Ďakujem za pochopenie. A teraz pán Kozelina, jedna minúta. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Je očividné, že hovoríme o politike, ktorá už sa realizuje. Ehm, je podporovaná obrovským objemom zdrojov. Máme štrukturálne fondy, máme programy pre jednotlivé e, schôdze, máme 100 miliárd e, ktoré sa majú investovať na e, výskum a vývoj a 80 miliard pôjde na horizont 2020. Čiže Hm, ide tu o obrovské množstva eh, prostriedkov určených na podporu investícií a inovácií, najmä pre podnikovú sféru eh, v otázke výskumu a vývoja a pre nové podniky, najmä eh, podniky, ktoré zakladajú mladí ľudia. Takže dnes hovoríme o veľmi špecifickej téme a, a zda by sme mali pozornejšie preskúmať počas nasledujúcich mesiacov a rokov to, akým e, e, e, spôsobom navzájom pôsobia tieto fondy, aby sme do budúcnosti zaistili väčšiu komplementaritu a interakciu medzi týmito dvomi fondmi. Napríklad a komisia to už začala robiť, e, mohli by sme zabezpečiť, že prostred, spoločnosti, ktoré získajú e, fondy z štruktúrnych fondov, by mohli získať z druhých zdrojov. Pani predsedajúca, pán komisár, hlavným e, cieľom synergii medzi Horizontom 2020 a štruktúrnymi fondy bolo umožniť niektorým členským štátom využívanie fondov na dosiahnutie excelentnosti vo vzdelaní. Aby mohli plne využiť e, potenciál horizontu 2020, musíme si jasne povedať, že tento cieľ sa nepodarilo dosiahnuť. Rozdiel medzi strednou, východnou a západnou Európou sa zväčšuje. Nové krajiny dostali iba 5 rozpočtu e, horizontu 2020. Efektívna synergia má, má mať efekt aj na strane činnosti členských štátov, rovnako však aj Európskej komisie, ktorá reguluje otázky e, s príslušným odvetvím verejnej pomoci a auditom služieb. Sú tu rôzne prístupy k financovaniu v oblasti Horizon 2020 a ďalšie fi, financiami. Potom sa tu tiež e, líšia požiadavky na konkurzy, či to, v akom jazyku sú príjmané žiadosti je tu tiež nedostatok adaptácií existujúcich regulácií kom- Európskou komisiou. Rozdiely medzi dvoma programmi znemožnili zavedenie automatizmu a preto tiež od komisie očakávame konkrétne návrhy e, finálnych zmien, aby ten cieľ, o ktorom pán komisár hovoril, aby ten cieľ sa podarilo dosiahnuť. Jedna minúta, pani Vering. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, kolegyňa a kolegové, rezolúcia, ktorá je na stole, je veľmi dobrým príkladom toho, ako môžeme lepšie fungovať a lepšie pracovať, pretože je to príležitosť na to, aby sme uplatnili synergie medzi štruktúrnymi fondmi a horizontom 2020, aby sme ich zlepšili. A ja som presvedčená, že súčasný text eh, nepostihuje Rozdiel medzi týmito programami, ale ukazuje komplementaritu. Horizon 2020 podporuje vedecký výskum na základe kritéria excelentnosti, ale rozpočet nie je dostatočný na to, aby všetky slovné projekty mohli dostať túto podporu. A e, tá pečať excelentnosti, tá sa stará o to, aby štruktúrne fondy rýchlejšie a jednoduchšie mohli identifikovať správne projekty a ich, aj, a ich podporiť. A pokiaľ ide o synergie, tak pre mňa osobne je veľmi dôležité, aby sme využili všetky prostriedky na maximum. Preto by sme mali obmedziť najmä byrokraciu. A drahé kolegyne a kolegovia, ja si myslím, že je tu príležitosť podporiť vedu a stimulovať inovácie a tým aj podporiť tvorbu pracovných miest a blahobyt do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Ďakujem veľmi pekne, pán Etheridge nie je prítomný, takže okamžite odozdám slovo pánovi Buzekovi, jedna minúta a pol. Ďakujem za slovo. Pán komisár, hovoríme o, programe Horizon 2020. E, chystáme sa na 9. rámcový program. Preto je dôležité, aby sme sa pozreli na vykazovanie prostriedkov v horizonte 2020 a taktiež v štrukturálnych fondoch. Ide tu na rozdiel e, rozdelenia medzi to tzv. 13 a zvyškom EÚ, ako to tu už zaznelo. Ide o to, aby sa štrukturálne fondy určovali na investície, ktoré sú dôležité do budúcnosti. Taktiež je potrebné ukončiť Európsky vedecký priestor či realizovať stratégiu Európa 2020. Dva príklady, že by sme mohli urobiť. Kompatibilnosť horizontu 2020 a štrukturálnych fondov je zásadná. Napríklad verejná pomoc je umožnená v rámci štrukturálnych fondov, ale nie v rámci horizontu 2020. Alebo inteligentná špecialita. Je to kritérium financovania v rámci štrukturálnych fondov, ale opäť to nie je kritérium v rámci horizontu 2020. A kvôli takýmto rozdielom, okrem iného aj o, je to platí pre pečať o excelentnosti, o ktorej sa to hovorilo, tam e, sa to roz, rozdeluje a preto potrebujeme jednotné normy pre všetky nástroje. No a na záver je dôležité, aby sme viac otvorili siete výskumníkov z účastníkov krajín než len z krajín 13. Potrebujeme naozaj väčšiu rovnováhu aj v expertných, aj poradných skupinách. Verím tomu, že práve synergia nám umožní tieto problémy vyriešiť. Ďakujem. Na minútu pani Toja. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán komisár, súhlasíme s vami a s návrhom rady. Čo sa týka inovácií, sme si vedomi toho, že pre účinné využívanie európskych zdrojov, najmä v takých strategických oblastiach ako výskum a e, kohezná politika, e, kľúčovými slovami sú synergie a komplementarita. Treba sa sústrediť na prioritné témy, a ten vzájomne obohajcí prístup umožní tým istým projektom využívať eh, zdroje z rôznych programov aj dokonca eh, v rámci iných časových horizontov. Eh, s tým, aby sa dosiahli dobré výsledky v oblasti územného rozvoja, digitalizácie, konkurencieschopného výskumu pre priemysel, vytváranie centier excelentnosti a technológií, ale ako povedal pán kolega Kabeton, nové pravidlá, ktoré sa pripravujú, eh, mm, nezabezpečujú spoločné využívanie eh, kvalifikácie kompetentnosti. Mám na mysli mm, technickú kompetentnosť a eh, osvedčené postupy. To by mohlo byť užitočné. Ďakujem pekne. Pani Michajlova, jedna minúta. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Hovorili sme o problémoch so synergiou medzi štrukturálnymi fondami a horizontom 2020. Avšak diskutujeme tiež o koordinácii a o synergiách medzi politikami EÚ na území EÚ. Táto diskusia poukazuje na to, že existuje naozaj vzájomná potreba tejto synergie aby sme dosiahli investície a rast. Keď hovoríme o takejto synergii, tak sa nemôžeme obmedziť iba na synergiu na úrovni Európskej komisie. Musíme sa pozrieť na tú synergiu z úrovne uplatňovania, z územnej úrovne. A taktiež na úrovni komunikácie medzi jednotlivými projektami Potrebujeme konkrétne výsledky, vytváranie pracovných miest a lepší rast. To je náš cieľ. Ďakujem. Pán Valkarol Siso na minútu a pol. Ďakujem pekne za slovo, pani. Ja chcem povedať, že komisia nám teoreticky ukazuje, ako by sme mohli vytvoriť e, synergie medzi štruktúrnymi fondmi a programom Horizont 2020 a tu v týchto fondoch je veľa peňazí, ale e, fakt je, že e, tu nejde o kvantitu, ale o to, aby sme eliminovali duplicitu a e, využili prepojenia. Takže je treba podporovať excelentnosť, to je jasné. Treba využívať tie oblasti inteligentnej špecializácie, hovoriť o rôznych programoch, riešiť následné projekty podobne a tiež riešiť e, programy, ktoré by mohli, do, e, alebo projekty, ktoré by mohli priniesť e, synergiu, ale takisto treba hovoriť o to, o nejakom národnom riadení a hľadaní synergií a tiež ako sa napríklad hľadajú aktéry na, na, v ekonomickej sfére, pretože my e, voláme potom, aby títo aktéry využívali prostriedky z Horizontu 2020 a pritom stredná malé firmy sú absolútne nevyhnutné, ak chceme dosiahnuť tie naše ciele a naša, naša Európa pro, potrebuje práve viac inovatívnejších malých a stredne veľkých firiem e, na to, aby sme zabezpečili rast. nejde, to len, nejde to len o veľké firmy, e, napríklad sú tu aj regióny ako Kanárske ostrovy alebo Mursia, kde e, e, sú podniky, malé a stredne veľké podniky v energetike a agropolnospodárstve, ktoré mohli mať veľký inovačný potenciál, takže treba využiť aj, takýto, aj, aj takéto výhody. E, tiež chcem povedať, že synergia znamená, že dosiahneme viac než bežný súčet vstupov a ja chcem povedať, že Európa by sa mala vzdať, alebo teda by sa mala vyhnúť najmä byrokracii, duplicite a potom by e, sa tie euro vynakladali o mnoho efektívnejšie. Ďakujem pekne. Pán Boštinaru, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážny pán komisár, Chcel by som vám veľmi pekne poďakovať za to, že ty spomenuli projekt Ilaj nie, pretože ste ma inšpirovali, aby som pozmenil svoj príhovor, ale e, chcem spomenúť, že v Európe máme e, úspech príklad úspechu, kde máme i, i synergiu medzi štrukturálnymi investičnými fondmi a horizontom 2020 tvoria um, zázraky. Teraz v Maďarsku, Českej republiky a Rumunsku sa e, buduje nová infraštruktúra a to je nielen najväčší, najpokročilejší projekt, ktorý sa realizuje vo východnej Európe, ale je to najpokročilejší príklad výskumu e, po celom svete. To by mal zmeniť osud Európy a premeniť e- e- Európu do vedúcej úlohy v oblasti fyziky vysokovýkonných e, laserov. Tento projekt v Rumunsku zamestnáva 600 zamestnancov zo všetkých štátov Európskej únie aj mimo únie. Z toho bude niečo podobné na CERN a preto vítam synergie a som rád, že aj v mojej krajine, v našej krajine môžeme hovoriť o synergii a únii. Máme konkrétny príklad. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem pekne. A teraz e, pán Rubík, minúta a pol. Ďakujem veľmi pekne, pani podpredsednička. Maginis, e, veľmi úzko s nami e, spolupracujete s nami vo výbore prehodnotenie. hodnotenie E, výskumu a to je cieľ pre e, novú generáciu až do roku 2050. Ako dokážeme investovať do výskumu, inovácií, e, aby sme rozšírili rozsah použitia výdobytko vedy, aby sme mali aj vedľajšie výsledky. Nie je dobré diskutovať o tom, ako zabezpečiť každého chudobou to bude znamenať, že nič nedosahneme. Avšak e, Horizont 2020 a štrukturálne fondy predstavujú e, skvelý e, balíček, vytvárajú ten správny rámec pre tvorbu nových výsledkov, vytvárania nových pracovných miest a bohatstva. Žijeme v globálnom svete, a musíme využívať výdobytky analytických centier celého sveta, aby sme pomohli ľuďom, ktorí chcú byť samostatne zárobkovo činní, ktorí budú vytvárať pracovné miesta a Horizont 2020 spolu s finančným mechanizmom môže zabezpečiť to, o čo nám ide Takisto aj otázka inteligentnej špecializácii by mala byť e, jednoznačná z hľadiska vytvárania nových pracovných miest a, a správneho, e, správnej dimenzií. To znamená, že vzdelávanie a odborná príprava budú mať e, kľúčovú úlohu a podporujeme komisiu pri vytváraní nových koncepcií. Ďakujem pekne, pán komisár. Ďakujem. A teraz pani Kumpula na 3, 1 minúta. Yes. Tiede rakentaa tulevaisuutta Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Hovoríme tu o budovaní budúcnosti. No a tam veda závisí od spolupráce a nezastavuje sa na hraniciach. Veda a výskum prispievajú k hospodárstvu a k rozvoju do budúcnosti. Horizont 2020 musí smerovať k inteligentnej a udržateľnej spoločnosti. Chcela by som povedať, že digitalizácia zmení Európu. Chcem sa poďakovať komisárovi za jeho osobný, osobnú angažovanosť v programoch bonus. Je to naozaj dôležité, aby sme nekrátili rast v oblasti vedy a výskumu. Pokiaľ ide o Horizon 2020, hovorili sme tu o rovnováhe Mali by sme sa sústredovať na kvalitnú vedu. Kohezné fondy slúžia na vytváranie rovnosti medzi regiónmi. Hovoríme tu o mnohých programoch, ale musíme tiež hovoriť o ich rovnováhe. Teraz Spojené kráľovstvo opúšťa Európsku úniu. Európska únia zohráva veľmi dôležitú úlohu v oblasti vedy a my musíme sa pozrieť, ako za- zachovať Britov v, vo svete európskej vedy. Pán Bogovič. Ďakujem, pani pre, pre, predsedajúca. Už sme hovorili o iniciatíve pre mládež. Predseda komisie vysvetlil výstupy EFSI. Teraz hovoríme o horizonte 2020 a o kohezných fondoch. Čiže hovoríme o všetkých nástrojoch, ktoré máme z dispozícii e, na likvidáciu chudoby na strane jednej, na strane druhej sa pokúšame dostať do tých oblastí, ktorých pre Európu existujú príležitosti. Inteligentná špecializácia sa začína ustaľovať rovnakým spôsobom ako Horizon 2020. Keď sa pozrieme na výsledky, vidíme, že staré členské štáty používajú 95% fondov, z toho je zjavné, že v tejto oblasti je problém. A preto by som chcel vyzvať komisiu, aby zorganizovala akúsi pomoc, asistenciu novým členským štátom, aby aj tieto dokázali profitovať ako aj z koheznej politiky, tak aj z horizontu 2020. Inak to povedie k ďalším problémom v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem teraz na minútu pani Rodríguez. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán komisár, vážení kolegovia zásadný dopad synergií medzi jednotlivými európskymi fondami a národnými hospodárstvami je niečo, čo naozaj môže byť veľmi užitočná investícia do vedy, je súčasťou koheznej politiky istým, istom duchu. A ja sa chcem opýtať komisára, prečo sa komisia e, zvažuje penalizáciu členských štátov pri ich prístupe k fondom. Nie je to proti koheznej politike? tým, že potom veda ostáva v rukách Ekofinu. Trojka, ktorá v Portugalsku riadila 4 roky, e, zabezpečila, aby sa už ďalej ne, mm, alebo tak potrebujeme napriek tomu zabezpečiť, aby sme už ďalej ne, ne, netrestali podniky. No a vaša neoliberálna vízia európskeho trhu taktiež prispieva k takémuto trestaniu podnikov. Slová majú váhu a ľudia potrebujú vedieť, čo sa reálne deje. Portugalsko je penalizované a naozaj náš trh je v rukách Ekofinu. Ďakujem na minútu, pán Levandovský. Pani predsedajúca, vážený pán komisár, synergia to je pekné slovo, znamená prepájanie e, úsilia a prostriedkov, a zlučovanie prostriedkov. Žijeme v Európe, ktorá má veľmi rôznu úroveň e, inovácií hospodárstva, iný iný spôsob dosahovania na európske fondy. Hovoril o tom aj pán minister aj Sever a Západ. E, tie sa venujú najmä e, oddielu 1, čiže konkurencieschopnosti juh a tie nové krajiny e, sa zase orientujú najmä na koheziu, ale kohezným krajinám by nemalo nič brániť, aby veľkú časť svojich prostriedkov posielali na, e, využívali na e, vývoj a výskum. Ak však tá, tie krajiny, ktoré nazývame catching up, má iný problém so synergiou než ten, ktorý sa nachádza v spoločnom návrhu uznesenia. Je to synergia medzi financovaním univerzít, výskumných inštitútov a podnikov. Takáto synergia by sa mala nachádzať medzi teda v oblasti štrukturálnych fondov. Ďakujem. A teraz pán Buda na minútu. Intam. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Európska únia sa viac ako kedykoľvek predtým musí venovať identifikácii mechanizmov a pak na to, aby vyjadrila európsku solidaritu a aby redukovala zároveň ekonomické a sociálne rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Kohezná politika ako celok predstavuje dokonalý nástroj Európskej únie na to, aby dosiahla svoje ciele okrem flexibility okrem nové reality, na ktorú sa treba adaptovať, je tiež veľmi dôležité, aby existovali e, konsolidované synergie medzi štruktúrnymi fondami, ale aj ďalšími dôležitými programami. Je potrebné sa sústrediť na výskum a vývoj, na inováciu, na rozvoj malých a stredných podnikov, aby sme dosiahli hmatateľné výsledky a teda aby sme vytvorili nové pracovné miesta zjednodušenie, jasné normy pre žiadosti o finančné nástroje a najmä transparentnosť. Tie musia byť pre komisiu ústredné. A toto všetko by malo zabezpečiť, že fondy budú prístupné pre všetky členské štáty za rovnakých podmienok. Ďakujem a teraz pristupujeme k spontánnej rozprave ako prvý pán Marias. Ďakujem za slovo. Horizon, program Horizon 2020 je, stojí za stratégiou 2020, za cieľ má rozvinúť výskum a vývoj a udržateľný rozvoj v členských štátoch. Je na to vyradených asi 16 miliard eur. Má pomôcť členským štátom rozvinúť svoj priemysel ako aj obehové hospodárstvo. To je veľmi dôležitý prvok financovania. Počas programu došlo k snahám zlepšiť právny rámec a revidovať myšlienku štátnej pomoci a pomoci pre malé a stredné podniky. Niektoré členské štáty EÚ aj v Grécku potrebujú navýšiť e, finančné prostriedky, ktoré utracajú na výskum a vývoj a musia tiež investovať viac do verejného a súkromného sektoru. Ďakujem teraz pán Jakovčič na minútu. So much, Ďakujem za slovo. Synergia je zjavne veľmi pekné slovo. Chcel by som mm, ho použiť vo svojom politickom prejave. Avšak teraz by som chcel hovoriť o tom, že samozrejme máme radi financie v horizonte 2020 a tie peniaze sa nám darí nachádzať v štrukturálnych fondoch pre koheznú politiku. Preto by som chcel vyzvať k opatrnosti. Keď zvážime Európsku investičnú banku, keď si zoberieme taktiež súčasť Junckerovho plánu, ktorý má slúžiť na to, aby sa financovali veľmi dôležité projekty, ktoré sa teda inš, e, financujú zo štruktúrnych fondov, ktoré boli určené na rozvoj nových členských štátov. Čiže mali by sme nájsť nejaký vzorec a vytvoriť viaceré synergie z viacerých zdrojov, nielen z týchto dvoch zdrojov. To nebude dostatočné. Jednoducho skončíme tam, že nebudeme mať financie v tých oblastiach, kde ich veľmi potrebujeme. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pán komisár, Hovorilo sa tu o synergii medzi štrukturálnymi fondami a programom Horizon 2020 a tá istá komisia e, to hovorila, ktorá e, zaviedla e, nelegálne sankcie proti Portugalsku, zmrazila štrukturálne fondy a pokutovala Portugalsko krajina, ktorá bola čistým prispievateľom do 7. finančného plánu, či už ide o Horizon 2020 alebo ide o krajinu, ktorá pomohla E, zafinancovať vedu bohatých krajín, e, niektoré teraz z týchto volajú pro sankciách proti nám, tak prosím, poučte sa z toho. Ľudia v Portugalsku sú... Tých nezaujíma, čo hovorí komisia. Dostali sme peniaze zo štrukturálnych fondov, avšak oveľa viac to prekračuje e, tok kapitálov von z Portugalska smerom k EÚ v rámci e, úrokov, úverov a tak ďalej.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 hovoríme tu, hovorili sme o tom, že dobré výsledky sa dajú dosiahnuť len keď sú ľudia zjednotení. Teraz hovoríme o synergiách medzi štrukturálnymi fondami, rôznymi inými finančnými nástrojmi a programom Horizontom 2020. Je potrebné, aby sme sa zjednotili, potom dosiahneme lepšie výsledky. S rozpočtom 80 miliárd do roku 2020 má Horizont 2020 veľký potenciál na synergie so štrukturálnymi fondmi, kde ide o 35 eh, miliárd s takýmito zdrojmi, e, pokiaľ budeme dostatočne flexibilní, sa nám bude môcť podariť financovať e, lepšiu budúcnosť pre všetkých Európanov. Je tu však jedna pásca, nevieme, ako skompletizovať to financovanie, pretože tie nástroje sú niekedy veľmi komplikované a nevieme tiež, aké sú potreby jednotlivých e, príjimateľov, takže by sme potrebovali zmes medzi kreditmi a finančnými nástrojmi. Toto sú dve strany rovnakej mince. Takže ako e, skombinujeme tieto programy? Uvidíme, ako to bude vyzerať, ale som si istý, že nám pomôžu dobré príklady, ktoré máme k dispozícii. Ďakujem a teraz e, má záverečné slovo komisár Moedas. Thank you very much, Mrs. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, ďakujem všetkým vám. Myslím si, že to bola veľmi zaujímavá diskusia a to z troch dôvodov. Poprvé, všetci sa zhodneme na tom, aké sú synergie dôležité, ako je dôležité dosahovať lepšie výsledky vo vede, mať lepšiu mieru inovácie. Po druhé, zhodneme sa na tom, že sme v rámci jednotlivých viacerých projektov a nástrojov, príklady hovoria sa mi za seba, dosiahli výsledky, avšak po tretie sa zhodneme na tom, že toho musíme urobiť oveľa viac. Je to pretrvávajúca práca, tímová práca, ktorú musíme ďalej robiť. E, patrí sem parlament, komisia, rôzne agentúry, služby, ľudia, e, jednotlivé vlády členských štátov a budeme v tejto práci pokračovať. Takže naozaj musíme byť schopní dosiahnuť vyššiu mieru synergii, aby sme naozaj e, rozmýšľali kreatívne, aby sme dokázali vytvárať rôzne nástroje, vďaka ktorým budeme schopní dosahovať rôzne typy výsledkov. Zavezujem sa a taktiež sa komisárka Krecu zavezuje, že budeme aj naďalej pracovať naozaj intenzívne na tom, aby sme e, získavali viac takýchto prí, príkladov, o ktorých sme dnes hovorili, avšak na to potrebujeme vašu pomoc a som veľmi vďačný za podporu a príklady a otázky, ktoré ste položili. Takže naozaj vás chcem uistiť, že všetky tie body, ktoré tu dnes zazneli, e, sa odrazia v našej práci E, odraza sa v našom zmýšľaní a chcem sa vám podiekovať za všetky nápady, ktoré tu zazneli, ktoré sú v súlade s našimi nápadmi, myšlienkami a je dôležité, že sme na jednej lodi. Ďakujem vám všetkým veľmi pekne za diskusiu. You, Ďakujem, pán komisár. Ukončujem rozpravu.